No, zápisnica, zápisnicu tohto zasadnutia dostane parlament na schválenie na začiatku ďalšieho zasadnutia a ak nie sú žiadne pripomienky, e, tak e, prijaté uznesenia e, predložím príslušným osobám a orgánom. No a zasadnutie Európskeho parlamentu je